a pomoc zo strany Európskej únie tretím krajinám, ktorých sa to týka. Konkrétnejšie, akčný plán poukazuje na to, že vytváranie kapacít je veľmi dôležité, e, pretože e, jej, ich nedostatok e, bránil výmene informácií o migrantoch a spolupráci. Preto nebolo možné dôsledne vyšetrovať a stíhať, trestne stíhať e, týchto pašerákov a, ísť, a riešiť vlastne problém pri e, korení. Takže ide o pomoc finančnú a technickú tretím krajinám, tak, aby sa rozvíjali národné a regionálne, regionálne stratégie na boj proti pašovaniu migrantov a na, posil- a vytvára- na vytváranie protikorupčných politík, e, ktoré vedú k pašovaniu migrantov. Ide o riadenie hraníc, systém riadenia hraníc, ktorý práve e, bojuje proti pašovaniu. Celý rad štrukturálnych opatrení už sa realizoval počas posledných rokov v spolupráci s Tureckom v rámci vytvárania kapacít a, a financovanie, veľké finančné prostriedky sa poskytli v rámci e, predprístupkových rokovaní a e, ešte ďalšie prostriedky budú poskytnuté počas nasledujúcich rokov. Komisia teda má ten istý názor ako pán poslanec, pokiaľ ide o potrebu spolupracovať s tretími krajinami v oblasti boja proti pašerákom ľudí, najmä pokiaľ ide o Turecko a písomná odpoveď na túto parlamentnú otázku príde čoskoro. Ďakujem vám. Ďakujem vám. E, nemáme rozpravu e, o tomto bode. E, máme tu len tú odpoveď. V komisii prebieha rozprava. A teraz E, ešte pokiaľ ide o situáciu v Turecku 1. novembra budú voľby v Turecku. E, e, v júli došlo k útoku pravdepodobne zo strany islamského štátu, bombovému útoku v Turecku. To bola jedna udalosť, okrem toho je to boj s PKK na juhovýchode e, Turecka desiatky e, e, civilných obyvateľov zomreli. Takže toto je situácia v podstate tie prostriedky, ktoré Turecko má a ktoré by malo používať na boj proti islamskému štátu, ako sme e, počuli, alebo ako sa hovorí, sa takisto využívajú aj na boj proti e, kurdskému obyvateľstvu. Takže týmto sa zaoberá e, SVČ a jeho predstaviteľ, ktorý má slovo na 5 minút. Ale Mm, predsa len oprava z mojej strany, najskôr bude rozprava a potom e, budú odpovede na otázky, takže otváram, otváram teraz e, priestor pre otázky. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, e, hovorí pani, pani Piri, aj za zelenú, skupinu zelených, za to, že ste zaradili túto tému na program rokovania. Skutočne násilie narastá eh, exponenciálne eh, v priebehu jedného eh, týždňa 14 policajtov, 16 vojakov na to doplatilo a kurdské mesto, ktoré má 120 tisíc obyvateľov, bolo kompletne, e, bolo v podstate sa ocitlo v absolútnej blokáde, zákaz vychádzania, takže tá situácia je veľmi krehká. Udalosti v Turecku sa nejak prejavili aj v Európe, v Rotterdame, v Holandsku bola včera veľká demonstrácia, narastá Mm, napätie medzi Turkami a Kurdmi v našich krajinách, Nemecku, Belgicku, v Holandsku, je veľmi dôležitý, teda dôležité, že prišla táto výzva od politikov, aby sa ľudia zdržali násilnosti. Toto je teraz najdôležitejšie. E, násilie musí skončiť. Vidíme útoky proti politickým stranám, napríklad e, Kurdská strana pracujúcich boja, bola terčom takýchto útokov. Niekoľko e, predstaviteľov tejto strany bolo minulý týždeň napadnutých. To spôsobuje veľké obavy. Takže máme tu na jednej strane mierový proces, na druhej strane posledných šiestich mesiacov vidíme, že to, čo sa dosiahlo, je veľmi vzdialené cieľom. A E, boli tu aj útoky na e, provládne denníky ako Saba napríklad, nielen teda na opozičné. To znamená, násilie sa obracia aj proti novinárom. Tí napríklad v kurdských oblastiach nemajú prakticky možnosť sledovať, čo sa deje. Je teda veľmi dôležité zabezpečiť aj slobodu tlače. Navrhujem preto ešte ale predsa len jedna vec e, k migrácii toto je predsa len jedna z tém, ktorá leží na mysli mnohým e, kolegom. Kto sme ale my, aby sme ukazovali prstom na Turecko, ktoré za posledné 4 roky prijalo 2 milióny sírskych útečencov? To predsa ešte neznamená, že nemáme spolu e, diskutovať e, tak, ako o tom povedala komisia. Okrem toho, treba poskytnúť miliónom utečencov perspektívu tým, ktorí sú v Turecku. Nejde teda len o boj proti pašovaniu, nejde len o to, ako Turecko môže pomôcť nám, ale ako my môžeme pomôcť Turecku. A veľmi sa teším na e, to, čo povie o tomto SVČ. Ja neviem, prečo ešte nebol zvolaný turecko-európsky dialog na vysokej úrovni o migrácii. To je predsa vec, ktorá nemôže ďalej čakať. Potom výbor pre zahraničné veci. Tu chcem povedať, že špiralovetý nárast e, násilia v Turecku e, by mal znamenať, že by sme mali e, pozvať do nášho výboru e, aj e, ministra zahraničných vecí, aby nám povedal, o čo ide. Ďakujem. Ja by som sa tiež chcel niečo spýtať. A teraz pán Sarambanský, Čampanský. Áno, je to pán Džambaský. E, ak ste to povedali, tak to som ja. E, vážení predstavitelia zelených, dámy a páni, nie je pochyb o tom, že turecká vláda bojuje aspoň proti 20% svojho, svojho obyvateľstva. E, pozícia Kurdov v, severnom, v severnej e, Sýrii a Iraku e, sú pod, je pod tlakom a samozrejme útoky proti Kurdom pomáhajú islamskému štátu. Je teda nejaké spolčenie medzi Tureckom a islandským štátom. Podľa mňa nie je pochyb o tom, že také spolčenie existuje, pretože Turecko bojuje proti svojim vlastným občanom, aby získalo lepšiu pozíciu tam, kde sa nachádzajú Kurdovia a Kurdi a e, samozrejme ide tu aj o, e, o získanie pozícií e, pred budúcimi e, voľbami Takisto je možné, že sa v Turecku organizuje práve e, to, e, to pašovanie ľudí, e, ktorí nakoniec skončia v Európe. Takže aká je pozícia EÚ a komisie k tomuto? Mali by sme asi veci nazývať pravým menom a nemali by sme zatvárať oči pred problémom, ktorý je doslova tragický. Ďakujem vám. Ďakujem pani Zomer, máte slovo. Vielen Dank. Um... Ďakujem pekne. Už toho zaznelo veľa. Myslím, že by sme mali uvažovať aj nad úlohou, ktorú zohráva prezident Erdogan. E, podľa Turskej e, ústavy by mal mať iba reprezentatívnu funkciu, ale je jediný, ktorý hovorí za vládu. Keď si e, čítame správy a verejne ohrozuje PKK, a, a e, teda tým naznačuje, že aj kurdov a pokiaľ ide o e, kancelárie e, HDP. A to vedie naozaj k tým obavám. Oni už takmer nie sú schopní viesť volebnú kampaň k voľbám 1. novembra. A máme dojem, že v Turecku sa teraz začala vlna násilia na ktorej sa ehm, podiela prechodná vláda do určitej miery a tým e, e, spôsobom e, želateľným smerom ovplyvňuje voľby a vo mne toto teda vzbudzuje obavy. Myšlienka pozvať k nám ministra pre európske záležitosti, toto sa mi veľmi páči už otázne je, či nám naozaj bude e, odpovedať, čo bude hovoriť. E, mohli by sme si potom možno prizvať aj veľvyslanca a mali by sme také isté odpovede. No a potom táto obrovská vlna utečencov, ktorí teraz smerujú do Európy. Pýtam sa, odkiaľ zrazu títo všetci ľudia prichádzajú a vzniká tu dojem, že e, pravdepodobne aj z Turecka a potom vyvstáva otázka, čo s readmisnou dohodou. Teda použila sa, že Turecko naozaj e, e, týchto utečencov vydáva na cesty z teraz týchto e, utečenských táborov, kde je 2 milióny ľudí na hranici medzi Sýriou a Turecka. Takže vystavná otázka, odkiaľ zrazu táto masa ľudí prichádza a teda bolo by som rada, keď sme túto otázku nadniesli aj voči nejakému zástupcovi tureckej vlády. E, kľud, myslím si naozaj, že ľuďom treba pomáhať a treba aj pomáha, pomáhať e, teda Turecku, pokiaľ ide o utečencov a starostlivosť o nich, ale treba, aby eh, v určitých veciach vládol poriadok. Ďakujem. Eh, pán Haji Giorgio. bez eh, zastupcov tureckej vlády by diskusia tu mohla byť zmysluplná, ale, ale Mm, má, má menší vplyv, keby sme tu mali ministra pre európske záležitosti, bolo by to už lepšie. Turecko sa nachádza na, kraji, na pokraji chaosu. To sme nepredpokladali ani v Turecku, ani v celom regióne. Nie. Všetky tieto vojny sa, toto tsunami utečen, že tieto vojny povedú k tomuto tsunami utečencov. No, a e, citovala sa arabská jar. Vtedy už určití ľudia varovali pred arabskou zimou, ktorá môže rýchlo prísť po arabskej jari, no a videli sme, čo sme boli e, potom svetkom. Teraz ale veci majú tak, že riešenie kurskej e, otázky sa naozaj prepadlo. Ja ako zastupca Cypru to naozaj pozorujem s čoraz väčšími obavami, čo sa deje v Turecku, pretože nás e, sa to týka priamo. Ale aj kurdská otázka je otázkou, e, ktorá by nás nemala nechávať chladnými. E, prezident Erdogan aj keď to si nespôsobil, predsa len to umožnil, že k tomuto vývoju došlo k tým vraždám a k tým e, e, ostatným násilným udalostiam a tým sa zvyšuje neistota pre občanov, čo potom má vplyv na voľby. Zároveň sa posunie národné ego, keď v nejakej krajine takáto situácia vládne, radikálne e, strany sa tým posilňujú a celkovo sa situácia destabilizuje. Takže toto všetko e, je z môjho pohľadu také, že Erdogan nie je naladený, e, takže by bol proti tomuto vývoju a Európska únia by tu mala zohrávať aktívnejšiu úlohu. Gracias. E, ďakujem. Teraz ďalšia kolegyňa, pani Lunáček. Ja by som len e, nadviazať na Katy Píre a pani Somer. Bolo by vynikajúce pozvať e, na tento výbor Európskeho ministra pre zahraničie, hoci aj v dočasnej funkcii. A bolo by sa to po takomto stretnutí by sa mala konať aj rozprava v pléne. Situácia sa nezmení tak rýchlo, blížia sa voľby, podľa mňa je to potrebné. No a zároveň súhlasím s tými, ktorí hm, sa dožadujú samitu EU-Turecko. Už sa o tom hovorilo, samozrejme. Tá situácia e, podstate v dôsledku toho, čo robí e, Erdogan napríklad, e, e, v podstate ničí to, na čom sa pracovalo za posledný rok alebo viac. To znamená to, že sme sa na začiatku tešili z toho, že sa otvára priestor pre Kurdov a podobne a náboženskú slobodu a tak ďalej. Tak to je teraz vlastne úplne naopak. Všetky tie útoky na Turkov, eh, pardon, na Kurdov a nielen na PKK. A napríklad eh, ten počet obetí 304 minulý týždeň a aj civilní obyvateľia v Turecku, ktorí na to platili, eh, to je predsa nepriateľné. My teda musíme prestať tvrdiť, že Erdogan a Turecko spoločne s nami vedie vojnu proti islamskému štátu. On predsa bojuje hlavne proti PKK a vlastným tak zvaným nepriateľom e, vnútorným, a to sú Kurdi. A toto samozrejme nemôžeme podporovať. E, toto nie je to, čo sme chceli, je to ďaleko od toho. A k migrácii Musíme urobiť viac na podporu utečenských táborov v Turecku, ale aj v Jordánsku, v Libanone, kde sú už milióny utečencov. A e, v podstate e, len ten rozpočet, alebo zlenstvo rozpočtu VFT e nestačí, treba robiť ďalšie veci. Eh, kolega Valero povedal pri inej rozprave, že eh, Turecko sa považuje za bezpečnú krajinu pre utečencov. To eh, je vlastne spochybnené tým, že turecká vláda bojuje proti vlastným občanov, občanom PKK a podobne. Takže pre mnoha, mnoho ľudí to už vôbec nie je v žiadnom prípade bezpečná krajina. Ďakujem pani Lunáček. A teraz by som sa chcel spýtať niečo ja. Budem stručný, chcem podporiť všetko, čo povedali kolegyne a kolegovia ohľadom toho, čo je potrebné. To znamená, aby pre, medzi nás prišiel minister, aby bola e, vrcholná schôzka e, E, hovoríme predsa o krajine, ktorá je členom NATO a e, všetko to zapadá do celkovej klímy, ktorú prežívame, e, vrátanie celej tej vlny utečencov a Daesh. To, čo sa tu povedalo o e, pašerákoch, ale aj o pašovaní ropy napríklad, to všetko s tým všetkým e, súhlasím. Keď e, Turecko začalo útočiť na Kurdov. A 1% bombardovania zo strany Daesh a 99% e, bombardovania zo strany tureckej armády. To bol ten pomer. A, ale predsa len teraz by som dal slovo zástupcovi SVČ na 5 minút, prosím. Ďakujem. Ja sa e, pokúsim sa rýchlo e, predstaviť. Ja som v podstate už týždeň vedúcim oddelenia pre Turecko. Ja som veľmi rád, že som tu a že sa môžem e, vyjadriť pred jednotlivými politickými skupinami a stranami. Ja Eh, chcem všetkých vás eh, takisto ubezpečiť o tom, že eh, vám budem aj naďalej k dispozícii. Ide o tri veci. Bezpečnosť a situá- nedávne udalosti na juhovýchode. Myslím, že nemôžem k tomu ani už nič dodať v podstate k tomu, čo povedal pán, pán veľvyslanec pred chvíľou. My sme takisto znepokojení situáciou na juhovýchode Turecka. Turecko má samozrejme právo brániť sa, ale v súlade s e, normami ľudských práv a musí to byť primerané, ako povedal pán veľvyslanec, a mm, proporcionálne to treba zachovať. Teraz je dôležité zachovať určitú mieru stability pred voľbami, najmä na juhovýchode, hoci to platí pre celú krajinu, ale nemožno v podstate už viac dodať k tomu, čo povedal pán veľvyslanec. Potom tá druhá otázka, na ktorú poukázali všetci rečníci, to je migrácia. Tá bude samozrejme veľmi významná, eh, jednak vo vzťahu k Turecku a k celému regiónu. Musíme viac uvažovať o tom, ako pomôcť Turecku. Aj kolega e, z eh, generálneho riaditeľstva komisie E, hoci je to iné generálne riaditeľstvo než moje, ale my sme taká, taká sveta trojica, tak povediac, my veľmi úzko spolupracujeme. Ten povie takisto to, čo sa robí, ale ESVČ e v prvom rade e, uvažuje tým spôsobom, ako ostatní, to znamená, ako pomôcť Turecku, ako riešiť bezpečnostné otázky. Sú celé iniciatívy, sú, je celý rad iniciatív, o ktorých sa uvažuje. Ale e, samozrejme e, tá politická agenda je aktuálna pre e, SVČ v celom spektre od až po pani Federiku Mogherini. To znamená, ako rozvíjať vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Samozrejme, rokovania sú asi najlepším spôsobom na udržanie stability ten rámec však treba rozšíriť o ďalšie otázky, obchod, energia, bezpečnosť. Ja e, Samozrejme, musím povedať, že sú oblasti, kde sa s Turkami e, zhodneme a kde sa nezhodneme. Myslím, že by sme mali byť v oboch prípadoch otvorení. hovorili ste, hovor, počuli ste o nedávnej e, návšteve pana Tuska v Turecku, o ďalších e, návštevách na vysokej úrovni a tak ďalej. Toto všetko robíme takisto aj s úmyslom, e, aby sme mohli pozvať tureckých ministrov do Bruselu na samity a podobne. A dúfam, že čo skoro prídeme s konkrétnymi návrhmi. Ďakujem. A teraz e, ďalší zástupca komisie. E, ďakujem, pán e, predseda. My sme tu z DG Home. Ako povedal kolega, ako taká Sveta Trojica, my veľmi úzko spolupracujeme v otázkach Turecka, a to už celý mesiac. Ale nezačalo to len toto leto, a v podstate od doby, keď začal dialog o vízach, e, takto spolupracujeme. A takže už posledných 6 rokov v podstate sa týmto otázkam e, spoločne venujeme. Tak, aby sme do istej miery jednoducho mohli riešiť uspokojivo tú situáciu. Takže my spolupracujeme, ale tá dimenzia spolupráce sa v ostatných e, dňoch alebo v tom poslednom mesiaci predsa len zintenzívnila v prípade Turecka. Ale už e, v apríli na jar Európska rada hovorila o potrebe posilniť spoluprácu s Tureckom ohľadom situácie v južnom Iraku. A takisto aj ohľadom pašovania, problematiky pašovania migrantov Takisto chcem povedať, že Turecko treba vnímať ako partnera. A nielen ako zdroj problémov, ale ako súčasť riešenia. Povedal by som na úvod, že Turecko znáša e, podstatný diel celej krízy v regióne už po mnoho rokov. Je to krajina, ktorá prijala najviac utečencov prakticky polovicu sírskych utečencov, ktorí odišli zo Sýrie. Treba teda e, sa k tomu stavať aj, ta, aj pokorne, povedzme, z tohto dôvodu. A po druhé, e, migrácia, ono to vlastne nie je až tak nový fenomén e, v spolupráci s Tureckom my sme už e, minulý rok e, s Tureckom riešili a e, riešili práve takúto otázku migrantov, ktorí sa uberali smerom na k Jadranu. A išlo aj o malé loďky, ktoré sa snažili dostať e, na pobreže Grécka e, cez tie úžiny, ktoré niekedy e, merajú len niekoľko sto metrov. A toto je pre Turecko veľmi náročná situácia. Tá pobrežná stráž zachránila už 50, 50 tisíc ľudí. A vyše 500 ľudí napríklad bolo, 534 bolo zachránených len včera napríklad v Turecku. Nemožno teda zatvárať oči pred týmto, e, skôr sa žiada zmena postoja. A treba si uvedomiť, že turecké úrady sú teraz už skutočne um, pod obrovským tlakom situácie. Treba im pomôcť. Ako napríklad e, treba uvažovať o tom, ako e, pom- ako pomôcť, e, treba uvažovať o tom, ako pomôcť e, jednak v oblasti vnútroštátnej, e, domácich teda záležitosti, jednak takisto pokiaľ ide o riešenie tohto prílivu utečencov. Ja musím uzavrieť tento bod, ale je tak natoľko závažný, že sa určite vráti na program rokovania nasledujúcich schôdzi. Teraz budeme hovoriť o výsledku komunálnych volie v Albánsku. 21. E, júna. 29. júna sme sa dohodli, že pozveme zástupcov OBSE, ODIHR, konkrétne zástupcu, ktorý je zodpovedný za sledovanie týchto udalostí. A teraz teda chcem medzi nami e, privítať pani Audrey Gloverov, Glover, e, ktorá bola vedúcou volebnej pozorovateľskej misie a pani Romanu Vlahutinovú, ktorá je vedúcou delegácie EÚ v Albánsku a pani vedúcu e, e, oddelenia o BSC, pani Martinu Žumilovič, Beatu Martinu, Martin Žumilovič. Takže tieto voľby sa odohrali Regulárnym spôsobom volebná kampaň prebehla pokojne a záverečná správa potvrdzuje určité nedostatky ako napríklad e, politizácia niektorých inštitúcií, niektoré právne rozpory a takisto aj e, nedostatočné riešenie sporov, e, ktoré sa vyskytli pri voľbách. Takže toto sú otázky, ktorými sa neustále zaoberá aj albánska vláda. A ja by som chcel požiadať e, pani veľvyslankyňu e, Romanu Vlahutín, aby nám poskytla prvé hodnotenie tejto situácie, prípadne aj e, pristola návrhmi na to, ako by sa stalo veci mohol zlepšiť. Ďakujem, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Beata a ja sme veľmi radi, že máme možnosť diskutovať s vami finálnu správu, pokiaľ ide o miestne voľby v Albánsku, ktoré vlastne boli 12 voľbami, ktoré pozorovalo a ktoré pozorovalo pozorovateľská organizácia v Albánsku. Ako viete, správa bola publikovaná minulý útorok a toto stretnutie je skutočne v dobrom čase, pretože nás prizvali albánske úrady, aby sme prerokovali túto správu a odporúčania koncom mesiaca s nimi. Je veľmi zaujímavé dozvedieť sa, že SPDP a SMI vždy teda vyjadrili, že sú pripravení implementovať odporúčania. Takisto by, tak treba povedať, že viacero z týchto odporúčení už sa objavili v rámci správ o voľbách v minulosti a neboli implementované do dnešného dňa. Voľby 12. 21. maja sa konali už v rámci novej legislatívy z roku 2014, pokiaľ ide o e, samozprávu a, po, a vlastne sa to týkalo e, volie do 61 nových municipálí, ktoré boli vytvorené. Je tu reforma teda miestnej samozprávy a takisto tu e, sa hodnotí aj štatút Albánska vo vzťahu k Európskej únii. Pozorovanie týchto volieb zo strany ODIHR. E, treba povedať, že tu boli viacerí kandidáti, ktorí sme takýmto spôsobom pozorovali a Išlo tu o viaceré jednotlivé fázy týchto volieb, napríklad účasť, voli, účasť žien vo voľbách, ako aj prítomnosť menšín. Záver v tejto finálnej správe ohľadne volieb uvádza, a teraz budem citovať, že napriek niektorým nedostatkom právny rámec by mohol poskytnúť základ pre demokratické voľby, hoci hlavné hlavné strany jednoducho zneužívali svoje zodpovednosti v rámci tohto volebného procesu a vlastne nemá, nepreukáza dostatočnú politickú úlohu implementovať jednotlivé prvky. Toto súvisí aj s politizáciou jednotlivých organizácií štátneho sektora a to môže podkopovať výsledky volieb. Sú tu určité nejasnosti, pokiaľ ide niektoré dôležité prvky volebného procesu, tieto mali byť vopred e, napravené. Nedostatok právnej jasnosti ktorá vlastne súvisí s nedostatočnou implementáciou legislatívy, ktorá bola častokrát vnímaná ako e, jednotlivé názory politických strán, ktoré sú pri moci. Jedna z hlavných e, výhrad je, že to, ako eh, centrálna volebná komisia fungovala. Fungovala síce otvorene a sprostredkovala určité osvetové programy, ale rokovanie jednoducho, rozhodnutia boli v súlade s, politickým, s politickou voľou niektorých strán. Niektoré základné lehoty neboli dodržané, ako napríklad ustanovenie základných podkomisí a na základe tohoto, že táto komisia centrálna volebná má to celé pod kontrolou, tak jednoducho mala poskytnúť e, lepší dohľad nad jednotlivými kľúčovými prvkami. Toto celé podkopáva celkový verejný verejnú dôveru, pokiaľ ide organizáciu volieb. Na dôvažok tu ešte bolo veľké množstvo kandidátov, z ktorých si mali voliči vybrať, ale bola to nedostatočná implementácia, pokiaľ ide o pravidel kandidátskych e, kandidátov, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týka registrácie kandidáta a možnosti stiahnuť sa z kandidatúry a kandidáti vlastne nemali možnosť byť na rovnakej úrovni ako ostatní. Ďalší problém je, že niektoré politické strany zneužívali svoje zodpovednosti a toto podkopáva jednoducho kredibilitu celého procesu. Boli tu viaceré nátlaky e, na voličov a toto vlastne bolo vnímané počas volebného dňa. Sú tu údaje, že sa tu kupovali voliči a to sa týkalo všetkých hlavných strán a to jednoducho spochybňuje to, či voliči skutočne slobodne volili. Hlavní predstaviteľi hlavných politických stran využívali štátne peniaze na kampaň a toto jednoducho celé zmarilo to oddelenie štátu a politickej strany. Na dôvažok tu ešte bol nedostatok transparentnosti v rámci financovania tej kampaní politických. Politické strany mohli financovať svoju kampaň a využívali finančné prostriedky štátu, ako aj súkromné peniaze, dokonca aj pôžičky a nedávislí kandidáti jednoducho nemali možnosť využívať verejné peniaze. Vyjadrila sa takisto obava, že to bol nedostatok transparentnosti a efektívnosti financovania volebnej kampane a nebola tu žiadna právna požiadavka, pokiaľ ide, aby kandidáti jednoducho pred voľbami deklarovali, koľko majú peniaze, ako to financujú a nebola tu ani žiadna lehota, ako by to urobili po voľbách. Takisto tu bol nedostatok nestrannosti, eh, pokiaľ ide o médiá, pretože viaceré médiá boli prepojené s hlavnými politickými stranami a to viedlo k tomu, že jednoducho to viedlo k určitej cenzúre, bol tu limitovaný pluralizmus, pokiaľ ide vyjadrenie názorov, kampaň v správach jednoducho tu dominovali jednotlivé reklamy pre politické strany a takisto tu nebola dodržaná tá deliaca línia medzi politikou a nezávislo, nezávislosťou tlača a nezávislosťou kandidátov. Boli to nedostatky, pokiaľ ide o určité nedostatky, ktoré sa týkali jasnosti právneho rámca a toto zabranilo tomu, aby tu bola aby sa mohli nejaké nedostatky neskôr lepšie vyriešiť z právneho hľadiska A tí, čo sa neskôr sťažovali na priebeh volieb, tak ich sťažnosť nemôže byť bez takéhoto právneho základu správne vyriešené. Celková, celkový kontext volieb sa môže jednoducho považovať za pozitívny, ale treba povedať, že jednoducho menšie politické strany nemali možnosť zúčastniť sa na pozorovaní, pokiaľ ide o vyváženosť integritu celkových výsledkov. Všetky tieto obavy sú tu práve preto, pretože táto krajina jednoducho nedostala medzinárodným záväzkom, pokiaľ ide o organizáciu volieb. To znamená, nebol tu rovný manevrovací priestor pre všetkých kandidátov, kde by si bol mohol voliť jednoducho vybrať svojho kandidáta. Takže chcel by som povedať, že e, pokiaľ ide o tie odporúčania, ktoré sú tu ukotvené, tak je veľmi dôležité v tejto fáze, albánskeho rozvoja spomenúť, že politická vôľa, ktorá je vyjadrená zo strany hlavných stran, pokiaľ ide implementáciu týchto odporúčaní, tak to jednoducho musí byť pretavené do reality. Zmeny, ktoré dlho očakávame, musia byť urobené a to veľmi skoro. A tie diskusie, ktoré sme tu mali s predstaviteľmi hlavných politických strán, tak mám názor, že by sa to dalo urobiť. Pretože, ako som už bola povedala, ODIHR chce pomáhať akýmkoľvek spôsobom na to, aby sa správnym spôsobom tieto nové zlepšenia implementovali. Odporúčania. Ale nedá sa to urobiť e, iba z našej strany a chceme spolupracovať s ostatnými a chceme spolupracovať s predstaviteľmi štáta, s občanskou spoločnosťou. Možno sa to dá dosiahnuť v rámci kontextu deklarácie princípov, tak ako to bolo urobené v Gruzínsku alebo v Kieve a dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak medzinárodné spoločenstvo môže spolupracovať navzájom na to, aby jednoducho sa doplňalo a takýmto spôsobom sa vyhlo duplikáciám. Takže takáto práca je dôležitá v tomto kontexte na to, aby sme jednoducho takto dlho očakávané zmeny spustili, ak Albánsko skutočne má dostať svojmu potenciálmu a ja som presvedčená, že my by sme chceli vidieť tento potenciál v plnej miere. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani e, veľvyslankyňa Blahuty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali. Ďakujeme za váš záujem e, o miestne voľby v Albánsku a dúfam, že to jednoducho bude veľmi nápomocné, pokiaľ ide o vytvorenie kapacít v Albánsku na to, aby tieto pravidlá volebné boli vplnené na úrovni štandardov Európskej únie. Chcem sa poďakovať Lady Glover za a jej misii za skutočne vynikajúcu prácu. A pokiaľ ide o vyhodnotenie tých volieb, tak treba povedať, že to bola iba jedna pozorovateľská misia a my sme sa snažili pomôcť čo možno najviac. Chcela by som zdôrazniť, že v plnej miere súhlasíme s touto správou a s analýzami a odporúčaniami. Ako delegácia Európskej únie našou úlohou bolo aj naďalej je, aby sa to zasadilo celé do kontextu albánskeho procesu integrácie. A ak skutočne máme e, byť ešte náročnejšie ako doteraz, tak treba si uvedomiť, že ten kandidátsky už jednoducho takýmto spôsobom tá látka bola stanovená ešte vyššie. Pred voľbami sme urobili veľkú osvetovú kampaň a to na troch viacerých úrovniach Išlo tu napríklad o kupovanie hlasov a rodinkárstvo, to je také endemické. Sociálili sme sa predovšetkým na mladých ľudí, prvovoličov, a hovorili sme so študentami všade, kde sme sa snažili dosiahnuť, že jednoducho voľby sú ich individuálnym právom a jednoducho by ho mali v plnej miere využiť Druhá vec, ktorá nie je obsiahnutá v tejto správe, ale sme sa tomu veľmi venovali, je dekriminalizácia politiky v Albánsku. Toto je takisto niečím, čo bohužiaľ je veľmi rozšírené, a nie je to poprvýkrát a dúfam teda, že e, túto jeseň budeme mať e, legislatívu, ktorá celkom jasne povie, že kto môže organizovať voľby a kto sa môže uchádzať o miesto vo verejnom živote. A ďalšia vec je, že sme sa snažili robiť osvetu, pokiaľ ide o účasť voličov vo voľbách. Skutočne sme spolupracovali s mimovládnymi organizáciami, občanskými spoločnosťami, na to, aby občania skutočne si uvedomili, že musia aktívne sa súčasniť aj na procese pozorovania volebného procesu. Chcela by som sa poďakovať kolegom, ktorí tam boli a všetkým veľvyslancom za ich účasť. Pokiaľ ide o volebný deň, tak sme boli zúčastnení v takmer e, všetkých centrách krajiny. Navštívili sme 82 volebných miestností, ale treba povedať, že možno to najdôležitejší je ten výsledok, ktorý máme pred sebou. To je implementácia 23 odporúčení a som rada, že tu máme jasný verejný záväzok zo strany oboch e, skupín, to znamená opozície ako aj koalície a treba povedať, že práca na implementácii týchto odporúčaní musí začať okamžite, musíme spoločne postupovať. Máme tu veľké množstvo otázok, ktoré sú aj z dlhodobého hľadiska veľmi významné a je to veľmi dôležité kritérium politického života v Albánsku a musíme sa snažiť pripraviť už na voľby v roku 2017. A my si myslíme, že v rámci delegácie sa musíme stať predovšetkým práve na otázku depolitizácie tohto procesu ak sa pozrite napríklad na správu, tak si uvedomíte, že všetko, každý prvok tohto procesu je veľmi politický, pokiaľ ide o centrálnu volebnú komisiu, pokiaľ ide o pozorovateľa, to znamená všetko, čo tu máte, je vlastne určitým spôsobom politicky podfarbené a v tejto oblasti treba urobiť určité zlepšenia. Mal by to byť vytvorený priestor aj pre občanov, ktorí nie sú časťou nejakej politickej skupiny. A ďalšia vec, ako som povedala, je legislácia ohľadne dekriminalizácie politiky. Ďalšia otázka je transparentnosť financovania strán. To je veľký proces, že ste stále nemáme monitorovacie správy ohľadne toho, ako vlastne tieto volebné kampane boli financované. A po neposlednom rade musíme sa viac sústrediť o to, aby sme jednoducho občanom dali väčšiu možnosť aktívne sa zúčastniť na voľbách, keď ide o proces pozorovania volieb. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias. Empezamos con, con el debate. En primer lugar, le voy a dar la palabra. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Fleckenstein. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za vašu správu, za túto správu, pretože pokazuje celkom, predstavuje celkom jasný obraz, alebo viacero obrazov o tejto realite. Táto správa, tak ako ju ja vnímam, relatívne pozitívna, ale to jednoducho nás nemôže zmieriť v tom, že, sú, že tu boli aj konkrétne porušenia. My všetci chceme tieto problémy teraz spoločne riešiť, Spomenuli ste viaceré záležitosti, napríklad kupovanie hlasov, e, depolitizácia, čo je veľmi dôležité, takisto aj informácia o financovaní politických strán, ale všetky tieto problémy jednoducho riešiť, to je dobré odhodlanie, ale možno sa to už malo urobiť v minulosti a doposiaľ to ešte stále nebolo. Takže teda negatívna čas tej správy, pretože vlastne to nebolo urobené v dostatočnej miere na to, aby jednoducho to, čo tu je už napísané, bolo implementované pred voľbami. Takže preto si myslím, že jednoducho musíme skutočne dbať o to, aby albánsky parlament, albánska vláda skutočne sa týmto témam spoločne venovali a aby ich implementovali správnym spôsobom. To sa týka predovšetkým reformy justície, to sa týka dekriminalizácie, pretože ak nevyriešime tento problém v Albánsku, tak jednoducho budú aj všetky ostatné možnosti urobiť nejaké reformy stiažené. Takže mám dve konkrétne otázky. Jedna otázka sa týka pani veľvyslankyne Európskej únie to sa týka vybavenia európskeho zastúpenia, zastupiteľského úradu alebo prezencie Európskej únie. To znamená, že chceme pomôcť tým, ktorí sú tam zúčastnení za Európsku úniu, chceme pomôcť im v ich práci a ja si myslím, že práve v takých dôležitých otázkach, ako je napríklad reforma justície, že tu jednoducho musí byť spolupráca s ostatnými e, ambasádami, veľvyslanectvami a potrebujú mať dostatočné množstvo ľudí personálne, aby sme jednoducho zabezpečili eh, dobre fungovanie. Otázka je, či teda sú spokojení s tým, čo majú. A ďalšia otázka, pani veľvyslankyňa, pokiaľ ide o reakcie na vašu správu, tak tu vidíme viacero reakcií. Máme tu tých, ktorí sú pri moci, ktorí hovoria, že jednoducho tu niečo nebolo v poriadku, ale my to napravíme, ale skôr sa teda sústredia na tie pozitívne informácie, potom je to opozícia, ktorá to takisto chce napraviť, ale stále jednoducho má želanie, že chce nahradiť vládu, tých, čo sú pri moci. Takže otázka je, či tie jednotlivé príklady, ktoré tu vaša správa uvádza, či teda sa týka iba jednej strany, alebo či to je skutočne všeobecný albánsky problém. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al señor Kukan. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Kukan. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Srdečne vítam našich dvoch hostí a ja im veľmi pekne ďakujem za ich úvodné slova a za prácu, ktorá je vlastne spojená s eh, pozorovateľskou misiou volie v Albánsku. A voľby vždy sú kritickým momentom v albánskej politike Napríklad bola tu tendencia vyhodnocovať albánske voľby ako všeobecne pozitívne, ak teda tu niečo skutočne sa veľmi nepokází. Ale to nie je správny postup. Albánsko je kandidátskou krajinou a musí jednoducho musí plniť oveľa prísnejšie štandardy. Takisto sme tu mali viaceré výzvy, ne, boli to všetky spomenuté, nebudem ich teraz opakovať, kde sa napríklad berú do úvahy všetky tieto výzvy. Ak zoberieme do úvahy tieto výzvy, tak to boli určité pozitívne stránky týchto volieb, tak ako to spomenul na pani predsednička o pozorovateľskej misie, predovšetkým tu teda sa treba vyjadriť blahopráne Albánčanom za ich občianske uvedomenie a za veľmi veľkú účasť volebnú, to znamená, bolo to na 71%. Takisto treba oceniť aj taký mierový priebeh volie, to znamená volebný deň samotný a takisto všeobecne pozitívny tón pred volebnej kampane. Avšak táto správa OSCE poukazuje na to, že jednoducho by sme možno mali mať určité problémy s tým, že tu boli určité vážne nedostatky čo do počtu sú dvojakého charakteru. Sú to vždy určité technické problémy, pokiaľ ide voľby, takisto sú to aj politické voľby, ktoré, politické problémy, ktoré tu máme. Asi si myslím, že v tej správe tu máme oboje. Na technickej úrovni sme tu mali viaceré problémy, pokiaľ ide o centrálnu volebnú komisiu, pokiaľ ide o tie lehoty, pokiaľ ide o dohľad nad volebným procesom a interpretácia práva a nedo, nekonzistentné, nedôsledné postupy. To takisto zbudzuje určité obavy. A na druhej strane politické výzvy boli skutočne čo do počtu početné. Ide tu o depolitizáciu štátnych agentúr, ktoré vlastne podkopáva administráciu volebného procesu, využívanie štátnych zdrojov, pokiaľ ide o zdroje. Takisto tu boli prípady kupovania hlasov, takisto nedostatočná transparencia, pokiaľ, transparentnosť, pokiaľ ide o financovanie politických strán a kampanii. Takže sú tu viaceré príklady, ktoré dokumentujú tieto vážne problémy, ktoré by mali e, sa vyvodiť z toho jasné politické dôsledky. Všetky tieto otázky boli spomenuté v správe a vzbudzuje to vo mne dojem, že tie posledné miestne voľby jednoducho nemôžu byť označené ako férové a slobodné. Takže by som chcel počuť váš názor práve na toto. Mňa znepokojuje predovšetkým nasledovné dekriminalizácia politiky v, a politikov v Albánsku. Vedeli sme, vieme teda, že to je problém už dlhodobo a bol to aj závdavok poslednej politickej krízy, avšak to jednoducho vrhateň aj na súčasné miestne voľby, ktoré boli. My v Európskom parlamente očakávame, že toto sa napraví čo možno najskôr efektívnym spôsobom a očakávali sme, že to bude už pred voľbami. Tieto voľby boli vlastne príležitosťou pre všetky politické strany, aby sa vysporiadali s touto otázkou dekriminalizácie, ale jednoducho sa neurobilo veľa. Skutočne treba povedať, že nevidím tu žiadny jasný pokrok, pokiaľ ide o to, ako by k tomu pristúpila za posledných 9 mesiacov strana pri moci. Počúvame tu aj otázku, počúvame tu aj informácie o poslancoch, ktorí majú jednoducho vážne problémy s e, justíciou a teda nemajú čistý e, trestný trestnú minulosť a myslím si, že všetky tieto správy mali byť jasne implementované. Takisto ste spomenuli, že sa tu spomenuli e, vyjadrenia všetkých politických skupín, ktoré sú ochotné to e, vyriešiť, ale bolo by dobré, ak by sme možno skutočne si počkali na to, pokým sa to skutočne nebude implementovať. Politická vôľa je síce chválihodná, ale počkajme si teda výsledky a dúfam, že sa to spraví. A takisto by som sa chcel spýtať ešte určité otázky pre hlavných pozorovateľov. Čo teda podľa vášho hodnotenia sú tie hlavné problémy, ktoré musia byť zo strany legislatorov zlepšené na to, aby sa zlepšil volebný rámec? Kde sú vlastne tie otázky, kde Albánsko opakovane nedostalo e, k plneniu štandardov OSCE a pokiaľ ide o pani Vlehutín, tak by som sa chcel spýtať konkrétnu otázku týkajúcu sa dekriminalizácie. Vy ste o tom hovorili. Ako vy vnímate túto otázku z vášho pohľadu z úradu v Týrane? Myslíte, že skutočne to je určitý pokrok? Môžeme očakávať, že sa to čo najbližšie v budúcnosti vyrieši? Aké sú vaše informácie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kupan. Teraz stane slovo pán Kičiuk. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj z mojej strany ďakujem za váš objektívny obraz eh, lokálnych volieb v Albánsku. Podľa eh, mnohých eh, tie boli dôležité preto, aby ukázali, ako to vyzerá stavom ich prestupových rokovaní do EÚ. Väčšina pozorovateľov spomenula, že je potrebné zlepšiť právny rámec a lepší manažment zo strany eh, vlády. Moja otázka sa tiež vzťahuje aj na teda právny rámec. Ako vedúci, eh, vedúci sa eh, pozorovateľskej misie v Albánsku aké opatrenia by malo Albánsko prijať na to, aby práve e, tento právny rámec zlepšilo. Ďakujem. Pán Šoltes. Ďakujem. Bol som členom delegácie Európskeho parlamentu e, sa misie v Albánsku začiatkom tohto roka. Takže 6 e, mesiacov pred voľbami a my sme videli, že e, tam dochádzalo e, k veľkému napätiu medzi opozíciou a vládou. Ehm, bol tam veľký nátlak, veľa hrozieb, došlo aj k násiliu. Mám len krátku otázku. Ehm, táto ehm, polarizácia v albánskej politickej scéne bude mať ešte dlho dopad na štátnu politiku a ja by som sa chcel spýtať, čo si vy myslíte o tom, ako dlho bude trvať, kým sa táto situácia zlepší a ako Európsky parlament môže pri tom pomôcť, ako môžeme pomôcť e, tomu, aby sa zrealizovala reforma súdnictva, aby sa situácia stabilizovala. Čo ešte musíme urobiť? do budúcich volieb, aby tieto prebehli už demokratickejšie. Ďakujem pekne za vaše otázky. Keďže už nemáme žiadne ďalšie, slovo udelím priamo našim dvom e, pozvaným dámam. Nech sa páči, najprv pani e, Glo. Glover. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za váš záujem a vaše otázky ktoré e, hlavné témy, ktorými sa treba zaoberať. Myslím, že už sme ich spomenuli. Ako už zaznelo, jedna z tých e, hlavných tém, ktorou sa treba zaoberať, je ako depolitizovať jednotlivé orgány zainteresované do volebného procesu. E, komisia média a takisto aj súdy. To nie je jednoduchá úloha, e, neudeje sa to zo dňa na deň, ale myslím, že ak je tam naozaj vôľa, malo by to byť možné. A ako som už povedala, medzinárodné spoločenstvo je pripravené e, pomôcť akýmkoľvek spôsobom, ako len, e, aký len bude možný, pomôcť orgánom občianskej spoločnosti a jednotlivým stranám v Albánsku, aby sa tieto zmeny zrealizovali. Jan EU aj mnohé e, ďalšie organy by veľmi radi pomohli, e, pretože je to zložitá úloha, nie je jednoduchá. Ale navrhovala by som, že toto je jedna z tém, ktoré e, stále sa znova vracajú v našich vzťahoch s Albánskom a ak všetci chceme, aby sa voľby v Albánsku zlepšili, tak všetci by sme mali niečo urobiť a nemôžeme už len o tom rozprávať, niečo treba urobiť a malo by sa s tým začať e, čo najskôr. Ďakujem pekne, slovo má teraz pani veľvyslankyňa. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť e, skombinovať e, a odpovedať na všetky tri otázky naraz. Poprvé, pokiaľ ide o našu schopnosť ako medzinárodných zástupcov v teréne pomôcť spojíme naše sily z eh, OECD. Už sme mali určité eh, úvodné stretnutia a naozaj doslova sme eh, sa dohodli začať už teraz na jeseň. Pokiaľ ide o prípravu k budúcim voľbám, už nemôžeme si dovoliť strácať čas. Chceme vytvoriť výbor, ktorý by sa teda týmto zaoberal. A pokiaľ ide o schopnosť politických strán, naozaj niečo nejakú zmenu urobiť. Je to otázka politickej vôle, buď e, chcú niečo zmeniť alebo nie. Ale tam, kde naozaj môžeme pomôcť, e, tak tou oblasťou je občianská spoločnosť. Myslím, že musíme oveľa viac investovať e, do pomoci organizáciám občianskej spoločnosti, vysvetľovať ľuďom, čo sú to slobodné voľby, že voľby sú jedným z ich základných občianských práv Eh, viedla som veľa diskusí aj na univerzitách, ako som to už spomenula. Eh, kupovanie eh, hlasov je o tom, že niekto musí zase predávať svoj hlas, keď niekto iný hlasy nakupuje. Takže nepredávajte svoje hlasy. Takže veľa práce treba urobiť naozaj tej najzákladnejšej úrovni v teréne. Musíme urobiť všetko preto, aby ľudia pochopili, aké majú práva, samozrejme aj povinnosti. Pokiaľ ide o dekriminalizáciu, toto je jedna z e, hlavných otázok, ktoré treba prediskutovať. Moji kolegovia v Týrane mi hovoria, že toto je prvýkrát, čo sa nám naozaj podarilo toto e, nadniesť e, do verejnej diskusie, ak by to bolo naozaj viditeľné. Dúfajme, že uvidíme prvé ovocie vo forme legislatívy, ktorá bude popisovať, kto sú ľudia, ktorí nemôžu E, sa uchádzať o e, nejaké verejné posty a prečo. A e, potom odpoveď na tretiu otázku. Je potrebná takáto reforma, pretože nemôžete mať iba obvinenia a protiobvinenia, to nestačí na stálo, musíte mať naozaj efektívne inštitúcie, ktoré sú schopné naozaj potrebného súdneho procesu, Nemôžete iba ľudí obviňovať. To je naozaj niečo, do čoho investujeme väčšinu nášho úsilia momentálne a do teda reformy súdnictva. Pokiaľ ide o navrhovanie legislatívy, e, tam sme niekde e, v strede. Snažíme sa vysvetliť každému, že legislatíva nepostačí, aj keby bola úplne dokonalá, dôležitá je implementácia aspoň začiatok implementácie, treba, aby Jablonsko implementovalo aspoň to, čo sa má zmeniť, e, pokiaľ teda ide o legislatívu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte sa opäť e, hlási o slovo pani Pover. Ešte by som chcela odpovedať na tie ďalšie otázky um, o popis uh, volieb ako slobodné a spravodlivé. Takto nepopisujeme voľby, e, pretože tie sú oveľa komplexnejšie než e, ako by to otázka e, takto postavená umožňovala povedať spravodlivé, ale nie slobodné. To by nemalo ani tak zmysel. Takže my sa skôr snažíme zhodnotiť voľby a e, rôzne záväzky podľa medzinárodného práva a to sme aj robili v našej správe. A vidíte, že aj keď e, došlo k určitým zmenám v implementácii, e, ktoré sa v minulosti odporúčali, a tý, je veľmi veľa odporúčaní, ktoré e, sa nenaplnili. A s tým sa spájajú naše obavy. Spomenula som aj depolitizácie, určite súhlasím s pani vyslankyňou, že reforma súdnictva je extrémne dôležitá pre občanov, a ktorí majú mať dôver, dôveru v systéme. Musia si byť istí, že môžu ísť na súd a dostať naozaj eh, eh, neutrálnu, spravodlivú odpoveď, že sa správne bude aplikovať právo už sa zahájila práca, ale treba, aby sa toho udialo veľa viac a je potrebné, aby aj e, sa správne implementovali e, tieto zákony. E, v mnohých prípadoch sa vlastne prokurátori zaoberali určitými otázkami, ale nič, žiaden krok ďalej sa neudial. A ďalší dôležitý aspekt, tým sú médiá. Občania potrebujú mať nezávislé médiá, aby si mohli prečítať E, niečo neutrálne čo, o tom, čo sa deje v ich krajine a je veľmi e, smutné, že novinári sa sami e, cenzurujú, pretože sa boja alebo pretože vlastne prislúchajú cez svoje noviny k určitým politickým silám. Niekto spýtal, či tieto voľby boli dobré alebo zlé. No už každá politická strana sa pozerá na voľby svojim vlastným mikroskopom, takže preto určití ľudia vám povedia, že e, prebehli dobre, iní, e, že zle, ale ako som už povedala, sme radi, že môžeme skonštatovať, že niektoré z tých predchádzajúcich odporúčaní boli implementované, aj keď teda máme obavy v súvislosti s tými ostatnými. A myslím si, že je veľmi dôležité, e, aby táto reforma začala čo najskôr, pretože voľby v roku 2017 vôbec nie sú tak ďaleko a je dôležité, aby nové zmeny v legislatíve ehm, boli zrealizované minimálne rok pred voľbami, aby sa občania dozvedeli, eh, čo obsahujú, ako majú na to reagovať. Ehm, koľko bude treba na to, aby sa nejaká situácia eh, zmenila? Nuž, eh, na to je veľmi ťažká odpoveď. Bude to vyžadovať čas zmeniť e, túto okolnosť, ale ak každý prispieje s dobrou vôľou, malo by to byť možné. A sú zmeny, ktoré e, sa môžu e, vykonať z krátkodobého hľadiska, ktoré môžu prispieť k depolitizácii. A ako som už povedala, OSCE aj E EÚ, mnohé iné orgány občianskej spoločnosti e, budú e, veľmi radi prispievať e, so svojimi skúsenosťami k tomu, aby sa riešili ťažkosti, ktoré momentálne existujú v tejto oblasti v Albánsku. Ďakujem pekne našim pozvaným hostom, či už za ich prácu priamo na mieste, ako aj za informácie, ktoré nám poskytli. Toto bola posledná téma dnešného dňa. Preušujeme teda naše zasadnutie, stretneme sa zajtra o 9. a ďakujeme tlmočníkom. Thank you. <laughs>